Mesdames, Messieurs, Dámy a páni, musíme začať. Dnes ráno musíme ešte eh, odhlasovať dôležité veci. Donc je vous demande de vérifier. Tým vás, aby ste overili, no, že máte váš hlasovací zoznam. a teda vaše hlasovacie kartičky. A hneď začneme hlasovať. Návrhom na príbežnú správu Reimera Bögeho a Ivajla Kalfina koordinátori aj spravodajcovia pracovali aj v noci, aby dosiahli ešte posledné kompromisy. Poprosím vás, aby ste boli ticho. Všetci ste na mieste, všetci máte hlasovací zoznam. Spravodajcovia chcú dodať nejaké vysvetlenia? Nie? Nechcete rečnícky čas? E, kompromis jeden z pravodajcov, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 2. Ústny pozmenujúci návrh spravodajcov while recalling the importance of sound public finances. Kto je za? Proti? <clears throat> ste si istí, že ste proti? Áno? Áno, aj s tým textom? It's up to you. <laughs> I don't want to. Abstention. Zdržali sa. Prijaté. 22 GUE. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 23 Richard Ashford. Spravodajca proti. Richard vypadáva. 24 Sidonia. Spravodajcovia sú za, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 Salvador. Spravodajcovia za, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 spravodajcov za, proti, traja, zdržali sa, prijaté. Nasledujúce vypadávajú 32 Helda, spravodajcovia proti, kto je za, proti. Väčšina zdržali sa, zamietnuté. 33 Marta Andreasen, kto je za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 34 Andri Duff, ústny pozmenujúci návrh spravodajcov nahradiť public deficit, deficit and public debt. To je za, proti, zdržali sa, jednomyselne prijaté. Kompromis číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, traja, zdržali sa, prijaté. 56 Andrew Duff, spravodajcovia proti, kto je za, 5. Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 57. Spravodajcovia proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 58. Spravodajcovia proti. Kto je za? Traja proti. Väčšina. Zdržali sa? Zamietnuté. 59. GUE. Kto je za? Spravodajcovia sú proti. To je len informácia, nie je to odporúčanie. Takže Guja zelený, kto proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Šesťdesiatka. Áno, je to tak. Helga, spravodajcovia proti, kto je za? proti, veľké skupiny, zdržali sa zamietnuté. 61 Sidónia, spravodajcovia proti, kto je za? Za Sidóniu. Sidónia, raz, dva, tri. Proti. Zdržali sa, zamietnuté. 62 GUE, spravodajcovia sú za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ale treba hlasovať 63 GUE. spravodajcovia to príjmajú, ak je to dodatok. Nie, opravuje sa pán predseda. GUE to navrhuje ako dodatok, ale spravodajcovia sú proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Sedmička je prijatá, dobre. Kompromis 8 spravodajcov, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 74 Jean-Pierre Ody, spravodajcovia sú proti, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnuté. 75 Juta Hauk a pán Fernández, spravodajcovia za, proti, zdržali sa, prijaté. 76 pani Carvajo, za, proti, Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 9 spravodajcov. Proti. Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 10 spravodajcov. Za. A je tu... Áno, EPP požiadalo oddelené hlasovanie. Prvá časť, with a focus, on the less developed regions. Áno. Celý tento text bez menej rozvinutých regiónov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť s tými menej rozvinutými oblastiami, kto je za, proti, Radšej si to overíme elektronicky, zabavíme sa s mašinkami. Spravodajcovia sú za druhú časť. Za alebo proti, pýta sa pán predseda. Za. Za druhú časť sú spravodajcovia. C'est compliqué, ça. Bon, ok. Alors, tout le monde a voté. Všetci hlasovali. 22 za, 12 proti, 2 sa zdržali. Druhá časť je tiež prijatá. Takže so zameraním na menej rozvenuté regióny bude v texte celý, komprom- teda celý zvyšok kompromisu. To už je odhlasované, áno? No dobre, tak sme to odhlasovali z toho názoru. 90 Salvador stiahol. Kompromis 11, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Mali pozmeňovací návrh 103 Juta, spravodajcovia za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 12. Je tam ústny pozmeňovací návrh. Najprv ten ústny? Hlasujeme? Pýta sa pán predseda. Pán spravodajca. Treba najprv hlasovať kompromis 12 a potom ústny pozmeňovací návrh socialistov. Výborne. Kompromis 12 bez úsneho, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. úsny pozmeňovací náhradza use scheme slovami use guarantee scheme, kto je za, proti. Zdržali sa. Väčšina je za. Niekoľko EPP je proti, ale väčšina je za. Kompromis 13 spravodajcov, kto je za? Proti? 5. Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 14, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 111 od Andrew a to je kompatibilné ako dodatok, ale spravodajcovia sú proti, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 15 spravodajcov, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 16, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 121 Sidonia Spravodajcovia proti, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 27 spravodajcov, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 124 Jean-Pierre Ody, spravodajcovia proti, kto je za? Nikto, takže ide to preč. 125 Sidonia, kto je za? Sidonia a bregu a zelený proti. Ostatní zdržali sa zamietnuté. Môžeme 126, 127 blokovo, Richardovo? Nie, ale no. Ale GUE zase robí nejaké... No. 126. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté 127 za, Gue je za, Richard to určite ocení, zdržali sa zamietnuté 128 Eider, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 130 Sidonia, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 18 spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 19 spravodajcov, za, zdržali sa, prijaté. 133 musíme odhlasovať ako dodatok Spravodajcovia sú proti. Kto je za? Raz, dva, tri. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Takže 19 je prijatá bez 133. Kompromis 20. Ale 136 bude dodatok. to odhlasujeme potom. Tak najprv kompromis 20 bez 136. Takto? Dobre. Xavier Fanny mi to takto povolil. Kto je za? Proti? Zdržali sa? 137 ako dodatok, spravodajcovia proti, kto je za? 8, Kto je proti? Viacej ako 8. Zdržali sa? Zamietnuté. 142, 143 môžeme Alda blokovo? Nie. 142 Richard Ashford. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 143 za proti, zdržali sa zamietnuté tiež. 144 Markus Piper, kto je za, proti, 7, zdržali sa, prijaté. 145, rovnaký autor, spravodajcovia proti, kto je za? ja. Pardon, milé dámy, 3, 4 proti. Držali sa zamietnuté. 146 Ester de Lange. Kto je za? Dobre. 148, kto je za? Nikto Richarda nepodporí, no dobre. 149 Helga. Ústny pozmeňovací návrh tu je, sú spravodajcovia za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté aj s ústnym pozmeňovacím návrhom. 150 je kompatibilná. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 151 Richard. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 152 Jürgen Klute. Kto je za? Proti? 4 za. Zdržali sa zamietnuté. 153, 154 môžeme blokovo. Super Alda. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 155 Marta Andreasen. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 156. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcov in order to treat the institution individually, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pán Ferm. Uh, but I have a comment on the... Je to v poriadku, ale chcem sa vyjadriť k ďalším, dvo, ďalším dvom návrhom. Ide o problém jednej single city. Tieto návrhy sú podobné. Tí, ktorí chcú hlasovať za single seat, aby nehlasovali za prvý, pretože, nie preto, že je zlý, ale druhý je presne taký, v takom znení, ako bolo v Šorodovej správe. Nechceme, aby sme tu mali ďalšiu takú istú formuláciu. Ďakujem. V poriadku. Richard tu nie je, tak sa ho nemôžeme spýtať, či chce stiahnuť svoj pozmeňovací návrh. No dobre, 157 spravodajcovia proti, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 158 gorán, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 22 spravodajcov, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Sidonia. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcov affect prelocate funds in order not to. Nie, not to, nevieme čo, ale dobre, not to. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 163 žampier pierre Ody kompatibilný, ale spravdajcovia nechcú. Kto je za? Nikto. 164 Kto je za? Kto je za? nikto. Znovu vymizá. 165, 166 môžeme spolu, no super. Richard, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 23 spravodajcov. A potom úsny. Dobre, 23 bez úsneho. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Úsny pozmeňovací návrh. Dodať slova such as a strict application of the N plus 2, the commitment to e, a tak ďalej a tak ďalej. Kto je za? No. Proti? zdržali sa, takže je to zamietnuté, takže kompromis je prijatý bez ústneho pozmeňovacieho. 168 Jan Mulder, kto je za? Proti? Zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcov k odseku 48 bez slov the continuation of, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 169 <clears throat> sa stiahlo. 170 Richard, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 171 GUE. Sú tam dve časti. Prvá časť Spravodajcovia za, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, spravodajcovia sú proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 172, Frederik Darden, ústny pozmeňovací návrh spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 24 spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 175 Goran, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 176 Sidonia, kto je za, Jedna, jedna, jeden a pol, dvaja dokonca. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 177 Alda. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 178 Andrew Duff s ústnym pozmeňovacím návrhom spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 179 EIDR, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Môžeme blokovo 180, 181 GUE, kto je za, proti, zamietnuté. Kompromis 25, kto je za? Proti? Zdržali sa? ja. Takže je to prijaté. 186 Alda, kto je za? Gue zelený. No, len Gue. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 187 Sidonia. Spravodajcovia za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 188 Láslo, ale to sa stiahlo. 189 George Lyon. Kto je za? Treja. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 190 Andrew Duff, kto je za? Nikto, no tak ide preč. 191 Sidonia za. Proti, zdržali sa. A pardon, proti, <laughs> zdržali sa, zamietnuté. 192 Andrew. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 193 Richard, to je za. Nik, takže nič. 194 Helga stiahla. 195 Richard, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 196 Sidonia. Máme dve časti. Prvá časť as soon as possible, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť as any delay, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. No a ešte teraz nemáme stále kávu. Káva príde až po určitom počte pozmeňovacích návrhoch, návrhov. Musíme si to zaslúžiť. A pozrite sa, už sú tu. Ďakujem spravodajcovia. Alda 197, 198 blokovo môžeme? Blokovo. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 199 Sidonia. Kto je za? 4. 5 dokonca. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 25A spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Musíme hlasovať aj tieto ostatné, no. 200 spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 201 Richard, kto je za? Do 102. Andrew Duff, kto je za? Nikto, takže, vypad, takže je to zničené. Úvodné ustanovenia. Richardova trojka. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Štvorka Helga, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Peťka Richard, kto je za, proti, piati, šiesti, zdržali sa, tiež je to prijaté väčšinou. Kompromis 26 spravodajcov, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Deviatka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Desiatka, Helga, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 11. Helga, ústny pozmeňovací návrh spravodajcov, aby sme vzali slovo politikov. To je za, proti, zdržali sa, takže politiko ide preč. Číslo 12, Helga, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 27 spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 16 Andrew Duff, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. citácie. Číslo 1 Jan Malder s ústnym pozmeňovacím návrhom spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 2 Jean Pierody, kto je za, no predsa len GUE, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže môžeme robiť finálne hlasovanie. Attendez. Voilà. Le vote final, donc le vote est... Dobre, finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. 40 cartes, il y a 37 votants. 40 kartičiek, 37 hlasovalo a traja spia alebo pijú kávu. Stále spia, no tak uzatvorím hlasovanie. 34 za 1 proti 2 ja sa zdržali. Gratulujeme spravodajcom. Je to naozaj výborná práca. Naozaj výborná. Samozrejme, vy ste hlasovali s plným vedomím, ale upozorňujem vás, ostatných prítomných, k tomu, že sme schválili kompromis, ktorý bere do úvahy stanoviska ostatných parlamentných výborov, tak ako je to v odseku 66 zdôrazňuje význam stanovisk, ktoré sú priložené a sú to stanoviská parlamentných výborov, pretože doplňajú veľa detajlov a usmernení k rokovaniu VFR a je to aj opísané v uznesení. A tieto špecifické ustanovenia v týchto stanoviskách musia byť základom prerokovania. V tomto zmysle opakujeme naše stanovisko, že legislatívny postup FVFR sa nesmie týkať tých otázok, ktoré sú súčasťou bežného postupu legislatívneho. Takže v tomto duchu delegácia začala už pred rokom rokovania s radou a v tomto duchu budeme pokračovať ak samozrejme plénum potvrdí toto hlasovanie. Je 11. oktobra. Rokovanie oficiálne začalo 12. oktobra 2011. Ale skutočnosť je taká, e, že skutočné rokovania začnú až o niekoľko dní. Dobre, na základe toho ešte sme neskončili VFR, pretože tu máme ešte správu Žanalika Dehana. Všetci máte hlasovací zoznam od Žanlika. Sur le rapport de Jean-Luc. Správe Žana-Luka Dohána nariadenie týkajúce sa vlastného zdroja založeného na daní z pridanej hodnoty máme 4 pozmeňovacie návrhy od Isabel Durand a spravodajca ich vidí pozitívne, môžeme to robiť blokovo? No, výborne. Izabel Duron, 4 pozmeňovacie, kto je za, proti, zdržali sa, sú prijaté. Úvodné ustanovenia číslo 5 aj 6, Izabel Duron, môžeme blokovo, kto je za, proti, Zdržali sa? Prijaté. Číslo 7, pán Rybich. To sa stiahlo. Takže môžeme to elektronicky odhlasovať finálne. Otváram hlasovanie. Už len 39 kart. 40. Ale len 36 hlasujúcich. Dobre, tak kolegovia dávajú kartičky, ale nehlasujú. 37, 38. Uzatváram hlasovanie. 35 za, 1 proti. Dvaja sa zdržali. Gratulujeme Žanlikovi k jeho vynikajúcej práci. Dobre, hlasovanie sme ukončili, ale, ale včera sme sa dohodli, na žiadosť Inge Gressle po dohode s pánom Fernandešom, že sa vrátime k prevodu číslo 3, ktorý sa týka ESVČ a že položíme predstaviteľom ESVČ otázky, ktoré si kladol aj náš spravodajca, aj Inge Gressle, povedali mi, že ESVČ zastupuje pán Thierry Buše. Je tu, ďakujem, že ste tu a hovoríme o prevádzkovom rozpočte vašej služby. Chce najprv vystúpiť spravodajca. Nech sa páči. Prezident, vôžem ser rápido, até porque não vou repetir eh, aquilo que já disse ontem. Eh, no entanto, estamos eh, para recordar uma parte daquilo que foi dito, eh, estamos perante uma alteração orçamental. No, sme tu, je tu zmena rozpočtu. Rešpektujú sa tie limity 10 a odporúčanie z mojej strany je, a vzhľadom na tie rozpočtové zmeny, Takže by sme mali uľahčiť to schválenie, ako je v porovnaní s inými e, rozpočtovými zmenami alebo s inými prevodmi. Keďže však vieme, že to je inštitúcia, ktorá tiež poprvýkrát žiada o tieto prevody, myslím si, že aj keby bolo potrebné dotovať túto požiadavku, e, budem s tým súhlasť aj napriek tým pochybnostiam, ktoré tu vzniesla kolegyňa Gresle, práve preto sme požiadali e, servis pre zahraničnú službu, aby sem prišiel a aby sa vyjadril Samozrejme, že ja súhlasím s mnohými jej argumentami zo včera a možno, že teda teraz ešte nejaké ďalšie pochybnosti vyvstanú. Ďakujem a teraz pripomínam, že tu ide v podstate o transfer, ktorý sa e, týka zodpovednosti zahraničnej služby, ktorý sme dostali iba pre informáciu a pri tejto príležitosti Inge Gressle nadnesla niektoré námietky a teraz jej dám slovo, aby zástupca zahraničnej služby mohol vysvetliť Ďakujem pekne. Chcem upozorniť na to, že týmto prevodom sa mení rozpočet, ktorý sme schválili. Znamená to, že je povinnosťou inštitúcií túto zmenu takto predložiť, aby sme ju mohli realizovať aj o, s informáciami o tom, čo sa zmenilo v rozpočte, ktorý sme schválili. To je povinnosť inštitúcií. No a preto chcem povedať, že z, tohto, z tejto predlohy SVČ nevyplýva, ktoré konkrétne sumy sa presúvajú medzi riadkami alebo ktoré sa presúvajú medzi jednotlivými okruhmi. Okrem toho je táto prezentácia zavádzajúca, pretože možno to chápať tak, že 4 milióny eur či 4 až 5 sa pre, počíta, presúvajú e, v skutočnosti, ale podľa kalkulačky je to 14 miliónov. Myslím, že je našou povinnosťou nenechať to len tak prejsť. Treba sa k tomu ešte vrátiť. A potom, keď sa pozrieme na jednotlivé sumy, ktoré boli presunuté, dostaneme zaujímavý výsledok, že napríklad na riadku 3000 e, platy úradníkov v delegáciách odôvodnenia sú také, že nie sú celkom zrozumiteľné. Keď to prepočítame, je to deficit 6,4 milióna eur, ktorý sa deklaruje ale na 23 novovytvorených miest. Nič nekritizujem, že by boli vytvárané nové miesta, ale keď to prepočítam, potom 9 mesiacov náklady znamenajú 2800 eh, eur na miesto a to je priveľa. Sú tu aj ďalšie náklady v tom zahrnuté. Totiž keď sú tu platy eh, úradníkov v tretich krajinách, to 370 eh, miliónov eur to nemožno prehliadnúť. Takže nič tu vlastne nesedí. Text je absolútne nejasný a horšie je, že je tak e, prezentovaný, že zavádza. E, ukážem pánu Bušetovi, ako to robia iné inštitúcie. Videla som e, transfery od komisie, kde je jasné, čo prichádza odkiaľ a čo odchádza kam. A mali by sme to urobiť rovnako. Ďakujem za možnosť vysvetlenia svojich pochybností. Merci beaucoup. Ďakujem. Inge, pán Búše, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. E, samozrejme, e, samozrejme, že e, my žiadame tieto presuny, ale e, pokiaľ ide o žiadosť pani Gresle, tak e, my sme požiadali o tento prevod na delegácie, to je politická žiadosť. A e, my vždy sme hovorili, že treba dávať dôraz na delegácie a pokiaľ ide o tieto prostriedky na delegácie na roku 2012, tam je potrebné sídla zabezpečiť a my sme tu získali 4,5 milióna, ale je pravdou, že E, všetky tie odvody dosahujú 14 milión 409 tisíc eur a potom je tam 3 milión 66 e, miliónov na druhú, e, na článok 2 a potom na tretie ešte vyše 4 milióny. Pokiaľ ide o platy delegácií, aby sme mohli urobiť odhad výdavkov na rok 2012, tieto prostriedky, tam sme vychádzali zo sum, ktoré boli vyplatené v septembri 2012. To bolo 157 miliónov a čosi navyše. No a potom tu máme ešte odhady na za tri posledné mesiaci, pretože tam e, sa vytvorili nové posty a tam sme mali záväzky iba do konca októbra, keďže sme zamestnali E, ľudí na jeseň 2012 a v roku 2013 ich budeme platiť 12 mesiacov, preto sme mi požiadali o navýšenie o 1% rozpočtu. Nás to veľmi netlačí, ale my žiadame takú trošku väčšiu viditeľnosť toho rozpočtu na rok 2013, pretože my potrebujeme prostriedky na ich platy na budúci rok. Pokiaľ ide o odhady, tak tam sú trošku problémy, lebo my nevieme, kedy títo ľudia reálne nastúpia. Teraz prebiehajú ich vstupy E, máme tu 89 9 milióna e, eur, ktoré vlastne boli použité na e, pracovné postupy, potom sú tu školské dotácie, služobné cesty a to je 104 miliónov celé 4 a tam je deficit okolo 6 milión celé 4. No a je to preto, že my máme viac platených zamestnancov, ako sme predpokladali minulý rok pri tvorbe rozpočtu. Bohužiaľ, my sme nemali príliš veľkú predstavu, nebolo príliš jasné, a koľko nás tam bude. A preto sú tu tieto rozdiely. Samozrejme, že e, tieto rozdiely nevyplývajú z nových postov, to ide o obsadenie existujúcich postov, ale sú na vyššej úrovni. Preto sú tie výdavky zvýšené na tento rok tá e, reálna, reálny náraz je 5,6%. To je moje vysvetlenie. Inge. Ďakujem, Inge. So, es ist jetzt nicht wirklich klar. Nož, uh, nie je mi to vôbec jasnejšie, to musím pripustiť. Nemohli by ste to urobiť jednoducho, tak ako to robia všetci aby som si mohla sadnúť do kancelárie a mohla si pozrieť čísla v pokoji, aby to bolo transparentné, aby sme to vedeli skontrolovať. E, určite, že nie sme nejaký e, rozpočtový e, dozorca, nechcem robiť problémy, ale chcem, aby to bolo tak transparentné, ako v inom prípade. Prvá vec. A potom k vašim slovám ohľadom obsadenosti postov. Keď vezmem to, čo ste povedali a napíšem si to, zo 489 eh, eh, ide na 421. Keď to potom rozdelím tých 43 milióna tým počtom eh, na 9 mesiacov, musím pripustiť, že je to strašne veľa peniaz na jedného úradníka v treťom štáte a to je veľmi drahý pracovník. Prečo je to tak? Nerozumiem. Hovoríte tu percento 5,1 a 5,8 1,5. Myslím, že e, táto percentuálna sadzba má odrážať e, absolútne hodnoty. Ide o ďalších 20 e, miest, ktoré predtým neboli naplánované a tie vyvolali náklady. Jednoducho by som chcela vedieť, prečo to stojí tak veľa peniazy. A pokiaľ možno písomne. Naozaj som vás nepochopila možno e, mám obmedzené chápanie. Bien, très bien. Výborne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Inge, za tvoju ústnu otázku. Samozrejme, my potrebujeme teraz e, písomnú odpoveď. My nechceme spochybňovať e, riadenie tejto zahraničnej služby, ale my potrebujeme maximálne množstvo informácií v normálnych lehotách servis zahraničnej služby je nová inštitúcia Európskej únie a my chápeme, že sú tam problémy, ktoré súvisia s postupným zavádzaním prostriedkov, vrátane metód vnútorného riadenia, aplikácie finančných pravidiel. Ja osobne cháp, som pochopil to, čo povedal pán Buše, že jeden z dôvodov tohto prevodu je, že tam nedošlo k nárastu pracovných postov v priebehu roka, ale v okamihu, keď tie posty boli predpokladané, boli iné, ako sa predpokladali v roku 2011. My samozrejme, okrem tejto ústnej odpovede, potrebujeme ešte ďalšie upresnenia v písomné a to čo najskôr, ako je to možné. Ďakujem. A teraz skončíme s týmto bodom a prejdeme k bodu 8 správa Richarda Ashwortha o programe Hercules 3 na podporu činnosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to Herkules 3. V decembri do roku 2011 komisia schválila návrh nariadenia k, o Herkulovi 3 na podporu činnosti v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie. Tento nový program mimoriadne e, zdôrazňuje boj proti pašovaniu cigariet a ich falšovaniu. Znamená to zákonnú povinnosť komisie e, s tým, že e, skrachovali štyria výrobcovia tabaku. Je, tu, je to v rámci iniciatívy boja proti pašovaniu a falšovaniu Ostávajú však otázky, či sú takéto programy efektívne z hľadiska na ich prevádzkové náklady a celkového rozpočtu v rámci viacročného eh, finančného rámca a rokovaní o ňom. V tomto návrhu je ostáva potreba predchádzať eh, duplicite medzi tým, čo robí komisia a členské štáty v rámci svojich eh, programov a protikorupčných nástrojov. to zohľadňujem v pozmeňujúcu návrhu 2. Treba poukázať na synergie s ďalšími národnými iniciatívami, ktoré treba posilniť, aby sa zabezpečil dlhodobý vplyv tohto programu na výdavky a vzhľadom na peniaze daňových poplatníkov. Treba si pozrieť na výsledky nezávislej správy. A tá nepotvrdzuje, že Herkules 2 bol úspešným programom. Preto som vypustil poslednú vetu vo svojom pozmeňovacom návrhu číslo 3. Takisto vítam stanovisko Dvora auditorov. Musím však podčiarknúť to, že tento dvor sme mali konzultovať pred prijatím tohto návrhu, aby sa zabezpečilo, že ich stanovisko bude zohľadnené. Pán predseda, myslím, že toto treba v, v budúcnosti robiť lepšie. Vo všeobecnosti podporujem stanovisko tohto dvora, najmä to, aby budúce hodnotenia správ boli nezávislé a hodnotilo sa um, aké je, aká je pridaná hodnota pre Európsku úniu, najmä z hľadiska technickej pomoci. Treba um, sa zamerať na um, výkonové uh, ukazovatele a potreby modifikovať programy uh, v rámci programu na roky 2014 až 2020. A to je odôvodnenie mojich pozmeňovacích návrhov 4, 5, 6 a 7. Súhlasím s stanovisko a so stanoviskom auditorov s mierou spolufinancovania. Ehm, podľa mňa to budúce spolufinancovanie nie je primerané. Maximálna miera by mala ostať 50 aby sme zabezpečili, že národné a európske záujmy budú vyvážené. Takisto súhlasím, že v výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa to môže zvýšiť na 80 a to sa odráža v mojom pozmeňovacom návrhu číslo 12. Čo sa týka finančnej obálky na vykonávanie tohto programu v, obla- v rokoch 2014 až 2020, ide o 110 miliónov eur to je podstatný nárast oproti Herkulovi 2. A v tejto súvislosti a v súvislosti e, s celým viacročným finančným rásom by som chcel nazvať, vyzvať k väčším rozpočtovým um, úsporám a zamerať sa na úspory. A to mám zhrnuté v pozmievacích návrhoch 9.10.11. Dúfam, že budeme môcť konštruktívne spolupracovať pri vypracovaní tohto stanoviska. Rád si vypočujem návrhy e, tieňových spravodajcov i kolegov, ktorí sa k tomu chcú vyjadriť. Ďakujem. Mrs. Gressler. Ďakujem, Richard. Pani Gressler. Ďakujem pekne. Ja nie som síce tieňovou spravodajkyňou, ale chcela by som sa vyjadriť na túto tému, pretože ide o významnú tému pre EÚ a takisto ide o smutnú tému. Ide o konflikt na úrovni EÚ a úrovni na členských štátov keď eh, často sme si skrížili zbranie aj s Olafom, ktorý eh, sa k, k tomuto vyjadruje. Ide o absolútnu netransparentnosť predchádzajúceho vynakladania prostriedkov. Ja predložím niektoré pozmeňujúce návrhy, aby sme zabezpečovali eh, reporting čo, o tom, čo sa deje um, tí, ktorí sa zúčastnili na programe, sme si vytvorili rezervu a musíme sa dozvedieť, čo sa s peniazmi e, stalo, stane a to musí byť e, v stanovisku. Najskôr musíme mať správu o tom, ako sa finančné, finančné prostriedky uplatňujú. Um, tabakové koncerny zaplatili EU 2 miliardy eur, tak aby sa e, cigarety nefalšovali. Tieto 2 miliardy sú z 90 do, idú do rozpočtov národných, 10 dostáva na úrovni EÚ a týchto 10 eh, musí ostať, musí ísť ako miera spolufinancovania do boja proti eh, falšovaniu na úrovni eh, národných programov. E, teraz sa navrhuje, aby sa miera spolufinancovania zvyšila z 50 na 80 A to si musíme jednoducho dobre premyslieť. Zachovať princípy spravodlivosti, um, peniaze už sú vynaložené, ešte napriek tomu neexistuje infraštruktúra boja proti pašovaniu cigariet napríklad v Bulharsku či v baltských krajinách. To sú krajiny, kde sa najviac pašuje z tretích krajín. V každom prípade musíme zlepšiť podporu, musíme vedieť a ukazovať každý rok, čo sa skutočne deje s peniazmi, či boli naozaj investované a či táto infraštruktúra je ďalej udržiavaná a či bude po niekoľkých rokoch ďalej fungovať. Nevieme teda, kde tá infraštruktúra ostane, kde ostala. Takto je, toto je výborná príležitosť, aby aj výbor pre rozpočet um, sa zameral na túto významnú otázku pre EÚ aj pre jednotlivé členské štáty. Ďakujem, Inge. Pán Gajer. Danke, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. Ja som za to, čo povedal eh, pán Ashford a pani Gressler. Eh, ide tu o politickú spravodlivosť. Eh, je to zakotvené v článku 325 ochrana finančných záujmov EÚ preto by sme to jednoducho matematicky mali deliť na dve časti a to je 50 EÚ či e, celý svet sú naozaj ale zložitejší než len takéto jednoduché delenie. E, zo správ Europolu vieme, kde sú, kadiaľ idú skutočné e, prúdy, kade sa pašuje to už v EÚ nie je udržateľné. Inge na to upozornila. Ďalšia e, jedna, jedna cesta ide do, cez Taliansko, ďalšia cez Britské ostravy. Iná situácia je v Rakúsku ako inde. Um, Rakúšania majú iba niekoľko letísk, ktoré treba hlas strážiť. E, iné krajiny majú zložitejšiu ostrahu vonkajších hraníc. Takže je to odlišné od štátu k štátu. Keď sa pozrieme na Grécko, tu vidíme, že Grécko ako štát momentálne nie je e, v práve v situácii, kedy môže vynakladať finančné prostriedky. Um, inak sa tento program vlastne financuje sám za seba. Z čísla, ktoré máme k dispozícii, vieme o odhade škôd, ktorej len uh, spašovania cigariet predstavuje 10 miliard eur, čo je veľká časť rozpočtu teda politicky povedané, e, buď musím e, protirečiť kolegovi Ashfordovi. Každé euro, ktoré dáme do tohto programu, je dobre investované euro, pretože chráni rozpočet Európskej únie, sťažuje pašovanie a podporuje, vytvára ďalšie možnosti vlastných príjmov. E, keďže sú členské štáty postihnuté rôzne a majú plniť rôzne úlohy, potom všetko to, čo Inge povedala o potrebe reportingu, to musím len podporiť, aby sme videli, e, koľko peňazí bolo ako a kde použitých. Vieme, že e, v prípade falšovania ide o obrovské zariadenia. Keď sa na to pozrieme e, v Rotterdame alebo v Inde, vieme, že to nie sú žiadne drobné zariadenia. Takéto zariadenia ktoré sa eh, vytvoria, vybudujú z peňazí Európskej únie, tie treba aj udržiavať. Na to eh, treba ehm, vyčleniť peniaze EÚ eh, e aj členských štátov. Na to treba mať ľudí, ktorí budú takéto zariadenia udržiavať a tak ďalej a tak ďalej. Mali by sme ehm, podľa náznaku pána Ashforda uviesť eh, klauzulu, že v odôvodnených eh, výnimočných prípadoch eh, musíme dať možnosť spolufinancovanie sformulovať ináč. Hovorili sme o tom už v kuloároch Um, je tu požiadavka na konkrétny zoznam krajín, ktoré budú mať eh, takúto inú sporu spolufinancovania, ale musíme mať možnosť eh, manevrovania, pretože cesty sa, pašovania sa môžu zmeniť. Možno to, čo vybudujeme dnes, môže byť zajtra nadbytočné, zbytočné, pretože cesty pašovaných cigariet sa môžu zmeniť. Takže som za uh, vyššiu mieru spolufinancovania, ale nie za pevný zoznam krajín, na ktoré sa bude vzťahovať. Tu by mali vždy o, o, rozhodovať nielen odborníci, ale aj my, aj OLAF. Musíme mať možnosť podľa konkrétnych e, kontrolovateľných kritérií požiadať e, či schváliť e, zvyšné financovanie tak, ako to bude potrebné máme, musíme mať možnosť o tom rozhodnúť sami. Samozrejme, že potrebujeme vedieť, čo je kde, ako financované. E, som za to, aby e, sme stanovili politické kritéria, to je našou úlohou, ale som proti pevnému zoznamu krajín, na ktoré sa to bude vzťahovať. E, totiž každý štát by sa mohol cítiť ako oprávnený a to nemôže byť naozaj odôvodnené. Milí kolegovia, dávam slovo Salvadorovi Garigovi Áno, myslím si, že takmer nikto si nespomína, že tento program Herkules vyplýva z iniciatívy, e, ktorá vzýšla v Európskom parlamente už pred mnohými rokmi v dočasnom výbore e, pre vyšetrovanie pašovania cigariet v Európskej únii. Práve pán Ashworth a ešte s ďalším kolegom v roku 1995 boli spravodajcami Zdá sa mi, že pozmeňujúce návrhy, ktoré Richard predložil, sú správne. Ja by som trochu viac trval na tom, ak budeme mať čas na hlbšiu analýzu zmeny e, predpokladaného spolufinancovania. Ja chápem myšlienku, ktorú Richard predložil, ušetriť peniaze z rozpočtu Európskej únie a Mm, aplikovať spolufinancovanie na tie prípady, kde to bude nevyhnutné, ale treba analyzovať aj vedľajšie účinky, ktoré to môže mať na krajiny, ktoré majú slabší rozpočet a môže, e, aký dopad na ne môže mať zníženie e, komunitárneho spolufinancovania, lebo niekedy takéto javy sa e, prejavujú skôr v tých krajinách, ktoré majú slabšiu administratívnu štruktúru. Takže po, ten princíp spolufinancovania mi prípada logickejšie zachovať na pôvodný návrh OLAFu, lebo nemali by sme e, preto, aby sme nejakú malú sumu komunitárnych peňazí ušetrili, nemali by sme zavrieť oči pred podstatou problému, pred existenciou e, tohto pašovania. E, táto falzifikácia inak bude pokračovať a bude spôsobovať väčšie škody tak, rozpočtu EÚ, ako aj e, záťaž pre právny a súdny systém. Takže ja by som bol rád, keby e, Richard e, predniesol také, také vážnejšie dôvody a za takýchto okolností by sme nemali meniť pôvodný návrh. Veľmi pekne ďakujem. Jan Malder. Ďakujem, pán predseda tak ako Salvador. A ja som bol členom toho prvého vyšetrovacieho výboru v 95. roku a myslím, že to bol naozaj významný výbor pretože sme prichádzali s návrhmi, ktoré podľa mňa boli naozaj plodné, užitočné. Nielen tento, ale aj návrh o elektronickom prenose údajov bolo neuveriteľné, že v tomto výbore sme zistili, že všetko v 95. E, sa robilo mailom, a, teda poštou a mohlo to trvať celé rok ale to už je dávno. Ja som sa ešte celkom nerozhodol, aký mám názor na túto, vecu, na túto vec. Ak tento parlament je názoru, že hlavné, vlastné zdroje by mali byť hlavnou črtou eh, viacročného finančného rámca. Znamená to automaticky, že to musíme lepšie kontrolovať. Na to máme eh, problém Herkules. A treba kontrolovať eh, vlastné zdroje príjem, príjem do eh, kasy EÚ. Ja by som navrhoval toľko. Momentálne vlastné zdroje, teda dovozné clá a tak ďalej. Treba sa sústrediť na túto časť Európy, kde sa vyberajú dovozné clá a ak tomu tak je, bude to aj výhodou pre Európu, aby sme mali čo naj, najvyššiu mieru spolufinancovania zo strany Európy, ako je to len možné, aby sme plne nezáviseli od samotných členských štátov. Nemám ešte predstavu o tom, ako je e, spolufinancovanie upravované zo strany členských štátov. Či teda, e, ako to vyzerá, je však podstatné, ak máme mať vlastné zdroje Európskej únie, treba sa sústrediť na tie časti Európy, kde sa vyberajú tieto vlastné zdroje a tu e, DPH sa stáva veľmi dôležitou. Som si takmer istý, že viem, čo teraz Ingeborg povie. Dobre, pokračujeme. Inge má právo na odpoveď. Áno, presne tak, Jan. Keď uh, každý myslí na seba, aj ostatní na ňo myslia. Pokiaľ je o spolufinancovanie, my sme najväčší prístav, my máme najväčší e, prístav v Európe, ale ten je vlastne v, v Rotterdame, bola som tam a musím povedať, že je to úžasný prístav, ale e, vám už v Rotterdame peniaze padajú z vrecák. Len toľko poviem o Rotterdame Radi sme si vypočuli, že Rotterdam z prostriedkov programu Hercule ešte nič nevyužil. Táto diskusia je naozaj smutná, pretože ide o to, že sa každý snaží e, čo najviac si utrhnúť, aby sa, do, aby sa mu dostalo čo najviac peňazí. Ale treba prijímať vecné opatrenia a nie, nejako chrániť nejaké prehľadné e, záujmy. Musím povedať, že rotterdamský prístav je úžasný je pense que... Áno, myslím si, že Hamburg tiež nepotrebuje dotácie a Marsej to už ani nehovorím. Dobre. Drahí kolegovia, teraz tu máme problém, ktorý je Ktorý je veľmi e, dôležitý. Samozrejme, my ako, rozpo- my ako výbor pre rozpočet máme tú povinnosť aby sme sa predovšetkým pozerali hlavne alebo predovšetkým na ten rozpočtový aspekt, ale okrem toho rozpočtového a ekonomického aspektu aj na spôsob, ako spolu nažívame tých 27 rozdielných národov vo veľkom priestore, kde všetko slobodne cirkuluje. Je to naozaj veľmi veľká, obrovská výzva, pretože všetko voľne sa pohybuje, výrobky, služby, kapitály, ale zároveň máme rôzne úpravy vo veľkej časti oblasti a chceme takto fungovať naďalej v zmysle princípu subsidiarity, ale zrazu to samozrejme podporuje aj cirkuláciu, presun a pohyb a obchod ktoré niektoré druhy sú legálne, iné sú ilegálne, niektoré sú povorené, ale môže to prinášať negatívne dôsledky a to vrátanie aj negatívnych dôsledkov na zdravie. A tak EÚ má zodpovednosť postupovať tak, aby všetko, čo je ilegálne, bolo trestané alebo sa tomu zabránilo a ubezpečiť sa, že minimálne ten duch zákona sa rešpektuje to je bez pochyby jedna z najdôležitejších aj najťažších úloh pre EÚ vďaka parlamentu a programu Herkules. A v sále je dokonca viacero autorov tohto programu. Problém falšovaných cigariet a obchodovania s nimi tak sa rieši práve týmto programom a Richard Ashworth predložili jeho návrhy v tomto štádiu pre Herkules 3. Herkules 3 to bude historicky 13. časť alebo 13. etapa práce Herkula, ak som dobre informovaný. Na záver tejto zaujímavej rozpravy chce spravodajca chce ešte niečo dodať? Nech sa páči. Uh, Pán predseda, veľmi pekne ďakujem za vaše vyjadrenia. Snad ste vyrečnejší než ja. A plne s vami súhlasím. Mnohí kolegovia sú tu od 95. a to je naozaj úžasné a zrejme majú lepší úsudok. Ale nemyslel som, že Salvador bude taký starý ale e, iste si pamätáte aj ďalších, ktorí v tejto oblasti pôsobili. Mám tu však niekoľko závažných poznámok. V prvom rade súhlasím s, koment- s vyjadrením pána Gása, že ide o vlastný zdroj, že treba byť zodpovedný v tom, ako sa tento zdroj vyberá a treba sa pozrieť dobre na to, čo Olaf odporúčil. A to beriem vážne, naozaj vážne. E, Poďalšie, musíme sa postarať, aby činnosti výberu boli e, účinné, pretože to naozaj znamená peniaze. A v tom Inge Graslerovu e, podporujem. Naďalej som otvorený návrhom kolegov, otvorený diskusiám na túto tému, tak ako sa bude ďalej pracovať na tejto správe. Ďakujem. OK, thank you, Mr. Rapport. V poriadku, pán spravodajca. Juta a Salvador mi povedali, že v tomto výbore, keď vtedy bol na čele Dimu Teatu, nie? Áno, tak. Was it... Tu predseda, tomuto e, výboru predsedal britský e, konzervatívny poslanec pán Boman. Takže je tu významná tradícia konzervatívcov. Ale možno aj ďalšie politické skupiny prispejú e, pozmeňovacími návrhami. Keď ide o ďalší harmonogram, deadline pre pozmeňovacie návrhy u nás je 15. október O Richardovej správe budeme hlasovať 6. novembra. Komisia to chce prijať 15. novembra a na plene to bude predlážené 2. decembra. Vážení kolegovia, ďakujem aj spravodajcom. Náš program sme vyčerpali a získali sme aj čas, pretože nie len, že nepotrebujeme sa stretnúť dnes po obede, ale aj druhú polovicu do obedia uvoľníme v tomto duchu ešte skôr, než sa rozlúčime, by som urobil jeden návrh pre budúci týždeň. Budúci týždeň niektorí z nás budú mať nabitý program v rámci európskeho rozpočtu, pretože máme raňajky s, celý, s celou radou pre všeobecné záležitosti útorok 16. a stredu 17. máme trialog. Kontakt, najprv kontaktnú skupinu ráno, potom príprava trialógu a trialóg k rozpočtu 2013. A schôdza nášho výboru na celý štvrtok 18 Celé som to prehodnotil so sekretariátom a vzhľadom na dnešnú a včerajšiu prácu navrhujem, aby sme našu schôdzu na štvrtok obmedzili len na doobedie 18. ak súhlasíte. Naplánovali sme na 14. schôdzu koordinátorov. Uchovajme si to túto možnosť, alebo teda tento časový rámec pre koordinátorov a uvidíme, či to naozaj budeme potrebovať. Ale v každom prípade by sme mohli uvoľniť e, štvrtok 18. po obede uvoľniť. Jedine, že by niekto povedal, že absolútne chce vo štvrtok po obede pracovať od 15. do 18.30. Vyhovuje vám to? V poriadku? Super. V poriadku, Salvador? štvrtok 18. do obeda budeme pracovať. Vstúpenie bez mikrofónu. No ale to je odôvod navyše. Ja vás vlastne uvoľním, aby ste mohli ísť do Bukurešti. Však to je, už nič lepšie nemôžem urobiť. Samozrejme, nemôžem celú schôdzu zrušiť, bohužiaľ. No. No, jasné. Salvador je kandidátom na predsedníctvo EPP a vtedy sa e, áno, stretávajú v Bukurešti. No dobre, budeme takto postupovať a končím dnešné stretnutie. Reprenez vos cartes de vote. Nezabudnite si zjať vaše hlasovacie kartičky.